Luke nie je prítomný, tak slovo pán pospíšil, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, stručne o hlasovaní vo veci makroekonomickej pomoci Ukrajine. Uvítal som, že okrem politickej pomoci, ktorú deklarujeme pri rokovaniach EP s Ukrajinou, tak sme prijali aj konkrétne makrofinančné opatrenia podporu 1,8 miliardy eur. Ako strednodobý úver som presvedčený, že je nutné, ak chceme dlhodobo, aby Ukrajina išla cestou demokratizácie, rozvoja právneho štátu a tržnej ekonomiky, tak sa, je dôležité, aby sa táto krajina politicky a ekonomicky podporila je dôležité, aby sa táto krajina znovu postavila na nohy, tak ako USA po druhej svetovej vojne pomohla Európe. Ja dúfam, že v budúcnosti budeme uvažovať aj o ďalších formách podpory. Je potrebné, aby táto podpora bola spojená s podmienkami ďalších reforiem na Ukrajine, aby financie, ktoré sa Ukrajine poskytnú ako požičky, aby neskončili E, vo vreckách oligarchov, ale aby skutočne pomohli krajine. Slovo má Kristýna Morvají, nech sa páči. Tá istá téma. Ďakujem za slovo vážené kolegyne, kolegyne a kolegovia. Spolu s kolegom Balcom a s ďalším priateľom nám ležalo na srdci, ako budeme hlasovať k tejto téme, pretože sme boli ešte v ťažšej situácii než našej kolegovia, pretože my ako Maďari sme museli hlasovať o tom, či Európska únia má podporiť finančne tú ukrajinskú vládu, o ktorej vieme, že neslúži záujmom predovšetkých e, podkarpatských Maďarov. A my ako Maďari vieme taktiež to, že zakarpatskí Maďari e, majú aj v dôsledku vojenskej e, povinnosti, teda musia tam obetovať svojich mužov, títo občania. A okrem toho je tam vysoká úroveň biedy. A myslíme, že je v podstate e, sú tam ekonomické pomery na úrovni tretieho sveta, niekde na úrovni Afriky. Že máte povedzme k dispozícii 1 euro na deň. To, také sú nízke platy a také nízke penzie, že povedzme okolo 30 eur na mesiac. Z toho majú ľudia vyžiť. Tak niečo by bolo treba s týmto urobiť. Ďakujem. Slovo má pán Zoltán Balco. Nech sa páči. Pani predsedajúca, ďakujem za slovo. Ukrajina má e, ozaj nárok na podporu zo strany EÚ a tá podpora, ktorá tu teraz, e, to, čo odhlasoval parlament, to neslúži tým ozajstným cieľom. Celkovo e, MMF sa teda Fond medzinárodného menového programu uplatňuje. Čiže Ukrajina ale potrebuje riešenie sociálnej krízy a na to by boli predovšetkým potrebné prostriedky z Európskej únie a toto ale neprešlo z hľadiska hlasovania. Pokiaľ ide o stabilizáciu na Ukrajine, tam predovšetkým je potrebné dosiahnuť mier, čiže treba prestať s krvi prelievaním, ale tam zatiaľ riešenie nemáme. Dosiahnutie stability e, v záujme dosiahnutia stability všetky zúčastné strany by mali brať do úvahy a to, ako majú, na čo majú občania právo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Zdá sa, že nakoniec sa stane, stane sa akoby maďarským parlamentom. Sem tu traja poslanci z Maďarska. Slovo by som rada dala pánovi Bogovičovi, nie je prítomný, podobne nie je prítomný, takto neskoro ani pán Mamikins. Pán poslanec Mamikins tiež nie je pani, predsedajúca si vypla mikrofón. Takže teraz pristupujeme ku poslednej téme, vysvetlenie hlasovania. To sa týka výročnej daňovej správy. Slovo chcem dať pánovi Lukemu, nie je prítomný. Páni Kristýna Morvají má slovo. Poprosíme zapnúť mikrofón. Pokiaľ ide o hlasenia v súvislosti s daňami a daňové správy, že keď sa hovorí o nejakej suverenite, e, a proste, že sa odníme suverenita štátu, tak to ma znepokojuje. Napríklad aj v daňových otázkach. Hovoríme tu aj o vyhýbaniu sa danení, e, teda e, platenia daní, čiže o daňové úniky a optimalizácii. Nakoniec poznáme slavnú kauzu LuxLeaks. A aj napriek tomu pán Juncker bol zvolený za šéfa Európskej komisie. Čiže Ide o to, aby táto správa teda poukazuje práve na takéto negatívne javy, ktoré sa tu vyskytujú. A hovoríme tu o výpomoci pre tých, ktorí utrpeli zo strany tých devizových úverov. A keď už hovoríme o suverenite členských štátov a o zasahovaní do týchto, tak by sme mali postupovať tak, aby sa tá, tie nekorektnosti riešili a aby tí ľudia, ktorí utrpeli, a, tak aby sa posilnila a podporila ich dôver, dôstojnosť. Ďakujem. Pán Bogovič, teda chcela by som mu dať slovo, ale žiaľ nie je prítomný. Vážené kolegyne, kolegovia, poprosím vás, aby ste ostali ešte v sále. Mám tu dôležité hlásenie na, teda zápisnica bude predložená na budúce zasadnutie na schválenie a keďže niet e, názorov proti, tak e, stanoviska